Riprendiamo i lavori. L'ordine del giorno. Takže pokračujeme ďalej a v zmysle nášho programu budeme mať teraz spoločnú rozpravu o pristúpení EÚ k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj o Medzinárodnom trestnom súde, Rímsky štatút. A máme tu správu Ramon Chauregi, inštitucionálne aspekty pristúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod. Ako aj vyhlásenie Rady a komisie o konferenciu o preskúmaní rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale v Ugande. Teraz by som chcela dať slovo spravodajcovi, pánovi Chauregimu. Nech sa páči na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážená pani komisárka a zástupcovia Rady Európy. Viem, že toto je veľmi dôležitý deň. Samozrejme viem, že máme tu mnohé dôležité dni, ale keď, sa, keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva 1. decembra minulého roku, tak sa rozhodlo, že Európska únia pristúpi k dohovoru o ochrane ľudských práv a toto bolo veľmi dôležitým milníkom v európskej integrácii. V súčasnosti zažívame, tak povediac, vrchol takého starého úsilia. Je to niečo, čo bolo súčasťou európskej výstavby. Ide to o ľudské právo, demokraciu, ľudskú, ľudskú dôstojnosť, právny štát. Všetko toto spadá do tejto oblasti a patrí to k tomu, čo, je, čo bola vlastne história výstavby Európy. Tá správa, o ktorej budeme hlasovať zajtra, bude znamenať práve tento mandát. Mandát pre Európsku úniu, odkedy vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, lebo s tým priamo súvisí ten mandát. Toto obsahuje tri veľké myšlienky. Na jednej strane sa pripomína, na, pripomína to, že nie len členské štáty ako také chránia ľudské práva, nie, ale teraz Európska únia má vlastne v zmysle Lisabonu, má právnu subjektivitu a je to vlastne e, tak povedať spoločné úsilie. Je to to, čo môžu dosiahnuť aj e, členské štáty spoločne a ide o to, aby sme podliehali tomu súdu, ktoré, aby sme garantovali tieto základné princípy. Európsky občania tým dostanú, získajú nové právo a nový súd. Ide o to, že teraz totižto občania budú mať právo ža- prísť žalobou pred tento súd a Takto je možné uplatňovať svoje štáty voči Európskej únie a voči členským štátom. A potom, čo sa týka zahraničnej politiky EÚ a čo sa týka bezpečnosti, teda všetko to, čo sa týka medzinárodnej spolupráce, zahraničnej spolupráce, toto je všetko veľmi dôležité. Toto znamená historický pokrok v procese integrácie kde ide o nadvezovanie na európske myšlienky a ďalšie rozvíjanie. Ide o to, čo vlastne očakávajú od nás občania, čo očakávajú od nás v oblasti ľudskej dôstojnosti. Okrem toho je to posilnenie ochrany e, ľudských práv v Európe. Je to zlepšenie celého systému. Lisabonská zmluva a tento dohovor, to je vlastne výborný e, právny rámec, tak povediať, najpokrokovejší na svete a to posilňuje aj hodnovernosť, dôveryhodnosť Európskej únie voči tretím štátom, lebo v bilaterálnych vzťahoch Európska únia vždy žiadala, aby sa rešpektovali ľudské práva. Táto správa znamená určité právne a inštitucionálne aspekty, ktoré by som teraz ale nechcel spomínať. To, čo je pre mňa dôležité, je zdôrazniť to, že týmto pádom sa teraz zahajú určitý proces, a by som sa chcel poďakovať pani Redding za to, že veľmi rýchlo sa podarilo schváliť rokovací mandát. Takto by malo rýchlo konať aj rada. No a táto správa, na ktorej pracoval Libor Libe a AFET, tu sa chcem poďakovať pani Kinga Gál a, a pánovi Predovi za ich spoluprácu. Takýmto spôsobom tu máme určitý rokovací rámec, ktorý umožní rokovania aby sa tak, takáto zmluva, takýto dohovor mohol schváľovať a, a aby sme mohli pristúpiť dohovor. Ďakujem pekne za toto všetko. Ďakujem pekne. A teraz mene má slovo pán López Garrido. Molte grazie, prezidenta. Muchas gracias. Ďakujem, pani predsednička. Ako pán Horegi povedal, rozprava, ktorú práve vedieme, má veľkú dôležitosť, veľkú váhu. V skutku ide o historický krok vpred, historický krok, na ktoré sa podujalo ľudstvo v oblasti ľudských práv, kedy nepôjde iba o tradičné politické pole a tému, ale o niečo, čo sa stáva zdieľanou obranou ľudských práv v zmysle ľudskosti, kedy prekračujeme hranice štátov. Európska komisia v oblasti ľudských práv dosiahla veľké úspechy a existujú príklady toho, ako sa agenda ľudských práv stáva globálnou témou, ako sa globalizuje. Čo sa týka Medzinárodného dohovoru o ľudských právach, málo sa dá dodať k tomu, čo povedal predrečník a naozaj nám predložil pán Ramon Chauregi vynikajúcu prácu a Kristin Dambrela a Kinga Gal, ktorí sa takisto podielali na tejto téme Európskej únie, ktorá pristupuje k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod. Pán Chauregi zdôrazňuje, že toto rozhodnutie predstavuje dôležitý krok k európskej integrácii, k posilneniu duchu európanstva a je to niečo, čo ide ruku v ruke s Lisabonskou zmluvou, s chartou základných práv európskych občanov. Všetko toto sa istým spôsobom zbieha, konverguje. Súd pre ľudské práva v Štrasburgu je zapojený do týchto aktivít aj súd v Luxemburgu a ich rozsah právomocí pokrýva túto tému veľmi dobre a nebudú ustupovať od odbrany ľudských práv. Lisabonská zmluva nám poskytuje šancu zvyšovaniu, k zvyšovaniu viditeľnosti európskych inštitúcií v agende ľudských práv a krajiny, ktoré nepatria do EÚ, takisto sa snažia o zvýšenie úsilí na túto tému. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobod musí byť rešpektovaný v celej Európe, nie len v Európskej únii. A tie štáty, ktoré pristúpili k tomuto dohovoru, sa zaviazali dodržiavať opatrenia na ochranu ľudských práv. Čo sa týka Medzinárodného trestného súdu, Opäť je tu historická chvíľa, kedy konferencia, ktoré, ktorá má revidovať rímsky štatút, je to konferencia, na ktorých bude účasť povinná, sa e, čoskoro bude venovať istej inventúre v tom, ako sme napredovali v tejto oblasti a či naozaj išlo o obrovský krok vpred, ako by sme to radi vnímali. Tak či tak, je to, sú to udalosti veľkého významu a Únia, výbor, Koreper, Rada a ďalšie orgány Európskej inštitúcii príjmu, možno na úrovni uznesenia alebo na úrovni výstupov z konferencie, vyhlásenie, ktoré bude rezonovať podobne ako v v ďalších krajinách v Latinskej Amerike rezonuje táto téma a jej súvislosť s Medzinárodným trestným súdom a rímským štatútom. Medzinárodný trestný súd je niečím, čo je nevyhnutné, aby bolo zapojené do obhajoby ľudských práv a aby perzekvoval tých, ktorí, prenasledoval tých, ktorí porušujú ľudské práva. Dovolte mi, aby som vám pripomenul, pripomenul už predchádzajúce dokumenty, ktoré európske inštitúcie prijali na túto tému kedy sa už predpokladá spolupráca, spolupráca s Medzinárodným trestným súdom. Strany rímskeho štatútu, ktoré súhlasili s jurisdikciou Medzinárodného trestného súdu, hrajú dôležitú úlohu v súčinnosti s týmto súdom a prijali záväzky ďalej zvýšiť a skvalitniť spoluprácu v tejto oblasti. Medzinárodný trestný súd vykonal mnohé dobré veci v Afrike, ale Medzinárodný trestný súd v Kampale, v e, Ugande, sa takisto snaží o svoj vklad do tohto diela, diela o ovplyvňovanie verejnej mienky, o to, čo robia politické strany Inventúra toho, čo robí Medzinárodný trestný súd, je veľmi dôležitá. Ďakujem. Teraz má slovo pani komisárka Reding. Ďakujem pekne, pani predsednička. Súhlasím so všetkými preč- predrečníkmi, súhlasím so všetkými poslancami, ktorí sa tejto problematike venovali. Pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach je vecou ústavnej dôležitosti. Pôjde o uzavretie systému ochrany základných práv v rámci EÚ, o jeho kompletnenie. A vy viete, že Lisabonská zmluva to stanovuje ako povinnosť, nie ako možnosť. Preto vítam tú skutočnosť, že Európsky parlament sa tak veľmi zaujíma o túto problematiku a to od samotného počiatku. Zaujímate sa o to a toho dôkazom je aj uznesenie, ktoré máme momentálne na stole. Dovolte mi, aby som sa osobitne poďakovala spravodajcom z výboru AFKO a LIBE za naozaj vynikajúcu spoluprácu na tejto problematike. Ďakujem pekne za vypočutie, ktoré bolo zorganizované a naozaj bolo mimoriadne napomocné, pokiaľ ide o Eh, získanie informácií o tejto problematike. Správa pána Chauregiho je do veľkej miery eh, v línii so stanoviskom Európskej komisie, v súlade so stanoviskom Európskej komisie. Dovolte mi, aby som sa zamerala na tri body, ktoré sú podľa môjho názoru mimoriadne dôležité. Po prvé, Komisia si myslí, že vstup, pristúpenie Európskej únie aj dodatkovým protokolom Európskeho dohovoru, ktoré neboli artifikované všetkými členskými štátmi, že takéto pristúpenie je žiadúce. Mnohé z týchto protokolov um, môžu byť potenciálne relevantné, pokiaľ ide o výkon kompetencií Európskej únie a sú tu aj určité garancie, ktoré sú zakotvané v týchto protokoloch. To platí aj pre chartu. Preto rokovania by, alebo smernice by nemali dať e, rokovací mandát komisii iba na dohovor ako taký, ale aj o protokoly, aby Európska únia e, sa stala signatárom všetkých dodatkových protokolov. A rozhodnutie o tom, k ktorým protokolom de facto potom pristúpime nad rámec dohovoru ako takého. Toto rozhodnutie potom príjme jednomyselne rada po samozrejme tom, čo parlament udeli svoj súhlas. súhlas. Podľa názoru komisie by e, takéto rozhodnutie sa malo týkať všetkých protokolov a malo by to prebehnúť e, simultánne s rozhodnutím o pristúpení k dohovoru ako takému. Druhá vec je veľmi dôležité, aby sme sa zaoberali osobitnou otázkou Európskej únie ako samostatného právneho subjektu s autonómnymi kompetenciami. Staneme sa vlastne zmluvnou stranou mechanizmu, ktorý pôvodne bol zamýšľaný iba pre štáty. Sú tu teda také určité adaptácie technické a procedurálne, teda bude musieť byť upravený tento dohovor, e, vyplývajúc, tieto úpravy vyplývajú z osobitného charakteru Európskej únie ako e, právneho subjektu Máme tu decentralizovanú implementáciu legislatívy Európskej únie zo strany členských štátov a je to mechanizmus, ktorý umožňuje Európskej únii byť korešpondentom. Napríklad, keď tu bude nejaký prípad vedený voči členskému štátu Európskej únie, do ktorého bude zakomponované alebo zapojené aj právo Európskej únie. A toto odráža aj správa pána Chauregiho. Po tretie, súhlasím s tým odporúčaním, že by zastupci Európskej únie mali byť prítomní v jednotlivých orgánoch tohto dohovoru, mali by byť plnoprávnymi členmi eh, týchto orgánov s cieľom integrovať Európsku úniu plynule do systému dohovoru. Iste ste to pochopili, že sa myslí hlavne účasť súdu, pardon, súdcu za každú zmluvnú stranu v Štrasburskom súde, teda aj Európska únia by mala mať takéhoto zástupcu, takéhoto súdcu v, Európskom, teda v Súdnom dvore pre ľudské práva s plnými právami, plnými kompetenciami. A mal by to byť aj ad hoc sudca, ktorý bude intervenovať iba v prípade prípadov e, proti Európskej únii. Takýto ad hoc sudca by nám nepostačoval, potrebujeme však aj toho e, plnoprávneho sudcu. Samozrejme, dohovor stanovuje e, podmienky na nomináciu e, takéhoto sudcu. To znamená, že parlamentné združenie Rady Európy e, si vyberie jedného z troch kandidátov navrhovaných Európskou úniou na tieto účely. Samozrejme, že aj poslanci by mali mať možnosť, e, samozrejme primeraný počet poslancov by mali mať, malo mať možnosť byť súčasťou toho zhromaždenia, keď sa bude voliť zástupca Európskej únie ten zoznam troch kandidátov. E, toto je otázka, ktorou sa zaoberáme my, ktorá spada do našej kompetencie. My to musíme urobiť na základe interných právnych pravidiel. A to, že by e, parlament e, mal podľa článku 155 sa nejako zapájať do výberu kandidátov podľa mm, pravidiel súdneho dvora tomu sa ešte budeme musieť bližšie povenovať. Vážené poslanky, vážení poslanci, ste viete, že španielské predsedníctvo pripisuje vysokú prioritu tejto problematike. Španielské predsedníctvo by bolo rado, keby sa dosiahla dohoda ešte do konca júna 2010, keby sa v rade do tohto termínu podarilo dosiahnuť dohodu, pevne verím, že sa to podarí tak by sme mali možno začať o prístupových rokovani- v prístupových rokovaniach po letnej prestávke. Ja už som pred dvomi týždňami v Bruseli povedala, že sa postaram o to, aby komisia ako zástupca v rokovaniach neustále počas celého procesu rokovaní Európsky parlament náležite informovala. Toľko teda k našim európskym záležitostiam. Zoberáme sa dnes však aj otázkou medzinárodného charakteru, medzinárodnými ľudskými právami medzinárodnými ľudskými právami. Viete, že v roku 1988 138 členských štátov urobilo obrovský krok, bol prijatý rímsky štatút. Poprvýkrát v dejinách bol zriadený permanentný medzinárodný súd eh, proti zločincom, ktorí spáchali genocídu, vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti, aby títo boli braní na zodpovednosť. Tento súd začal fungovať v roku 2003. A teraz tu máme reviznú konferenciu v Kampale o 7 rokov po začatí fungovania tohto súdu. No a tam budeme analýzovať, ako funguje tento súd, aké výzvy pred ním stoja a či podpora Európskej únie je dostatočne efektívna. Pokiaľ ide o aktivity súdu, ten súd plne funguje, ale stále je ešte len v začiatkoch svojho fungovania. Neexistuje tu žiaden súdny cyklus, ktorý by bol uzavretý. ICC sa venuje situácii v, troch, v piatich krajinách. Jeden proces už začal, ďalší začne 5. júla a ďalší prípad sa tiež pripravuje. DRC, ADAR. Ale musíme si uvedomiť, že štáty ako také samotné eh, majú eh, kľúčovú kompetenciu. Členské štáty by mali byť takým katalizátorom pri eh, vyšetrovaní a trestaní mm, zločinov pred národnými súdmi. Tento súd by však mal mať aj odstrašujúci odstrašujúci efekt, pretože potenciálni zločinci si uvedomujú, akým sankciám potenciálne čelia. Ratifikácia zo strany Bangladešu touto sa počet signatárov Rímskeho štatútu zvýšil na 111 a my sme boli radi, keby všetky štáty celosvetovo akceptovali tento štatút a tento súd. Tento súd potrebuje, aby všetky štáty spolupracovali, ale nielen štáty, ale aj rôzne medzinárodné a regionálne organizácie. Ten súd nemôže fungovať bez toho, aby štáty zatýkali tých, na ktorých vydá ICC zatýkač. Taktiež je potrebné, potrebná zahraničná spolupráca na ochranu svetkov, na, musí tu byť väzenia pre tých, ktorí boli odsúdení, preto je potrebné aby e, všetci podporovali ICC a na toto sa koncentruje aj naša podpora, podpora Európskej únie. My ako Európska únia sme boli pri zrode tohto súdu, podporovali sme jeho vytvorovanie. Považujeme ho za dôležitý mechanizmus v novom medzinárodnom poriadku, tak aby sme bojovali proti beztrestnosti. Vy ste viete, že beztrestnosť e, tu bola. Bolo tu mnoho obetí zločinov, pričom tí zločinci často neboli podstavení pred súd. Európska únia si myslí, že efektívne fungovanie ICC je dôležitým nástrojom fungovania medzinárodného spoločenstva v boji proti beztrestnosti, aby sme tu mali medzaný poriadok, ktorý by vychádza z držiavania existujúcich pravidiel, preto sme ten súd, ako som už spomínala, podporovali. Používali sme na to viaceré mechanizmy, viaceré nástroje. Pán minister už uviedol, ktoré to sú. Hovorili ste o spoločnom stanovisku, ktorý sa potom pretransformovalo do akčného plánu. Sme prvou organizáciou, ktorá prijala v roku 2006 dohodu o spolupráci s ICC. A my sme naozaj podporovali ICC v plnej miere po politickej, diplomatickej stránke. Sme v politickom dialogu, boli tu rôzne vyhlásenia, v medziných dohodách máme klauzuly ICC, toto robíme ako Európska únia, je to vlastne štandardný postup, ktorý uplatňujeme. Od roku 2000 Európska iniciatíva demokracia a ľudské práva, tento nástroj, prispel 29 miliónmi na priamu alebo nepriamu podporu tohto súdu. Sú tu aj kampane e, adresované občianskej spoločnosti. Európska únia tiež prijala mnohé rozhodnutia v oblasti priestoru bezpečnosti, a práva a spravodlivosti. Členské štáty sa zapájajú do vyšetrovania a trestania zločinov podľa rímskeho štatútu na medzinárodnej úrovni. Takže sa naozaj snažíme, aby tento systém bol ďalej rozvíjaný, aby bol dovedený do dokonalosti a na to je potrebné zapojenie všetkých štátov celosvetovo. Grazie, komisario. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz vystúpi pán Preda za výbor AFED na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Ja by som sa chcel vyjadriť skôr k tej správe Chauregy. Ja by som chcel eh, sa poďakovať za túto veľmi rozsiahlu a veľmi dobrú správu, lebo zameriava sa tak, tak na eh, výhody, ako aj na dopady eh, prístúpenia Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv. Ja som bol tieňový spravodajca. Chcel by som hovoriť o tých výhodách toho pristúpenia pre Európsku úniu. Potom, ako vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, sa zdalo, že to je logické, ale bolo to určitá, určitá nádej, určité očakávanie, ktoré sa opakovalo 30 rokov. Ja pevne verím, že pristúpenie k, k Európskemu dohovoru o ľudských právach podporí dialog Európskej únie s tretími štátmi tu sa ukáže, že skutočne Európska únia považuje svoje hodnoty za veľmi dôležité. Samozrejme, dodržiavanie ľudských práv je nutné overovať aj pred súdom, Európskym súdom pre ľudské práva. Toto je veľmi dôležité. Ja si myslím, že to pristúpenie k dohovoru je určitou príležitosťou, aby Európska únia mohla pristúpiť aj dodatkovým protokolom, ktoré sa týkajú napríklad aj Európskej sociálnej charty, kde ide o ochranu sociálnych práv a ich posilnenie. Okrem toho si myslím, že Európska únia by mala byť aj súčasťou orgánov Rady Európy. V mojom stanovisku som sa zameral na nasledovnej. Ide o vytvorenie určitej rovnováhy medzi špecifikami na európskej úrovni a medzi mm, možnosťami, ktoré bude mať Európsky súdny dvor pre ľudské práva v Štrásburgu. Ďakujem pekne a teraz pani Gál za výbor Libe na dve minúty. Ešte som... Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážená pani, pani komisárka, dámy a páni. Najprv by som sa chcela poďakovať spravodajcom za dvedenú prácu. Náš výbor spolupracoval s výborom Júri ako s výborom AFKO a môžem povedať, že všetky otázky, ktoré sa týkali pristúpenia k dohovoru, tak by sa snažili zodpovedať a ak ešte niečo ostalo otvorené, tak ešte budeme na tom ďalej pracovať. Teraz hovorím mene výboru Líbe. Chcela by som vám povedať, ktoré problémy sú pre nás zásadné. My si myslíme, že pristúpenie bude znamenať určitú pridanú hodnotu pre občanov Európy. My sme toho názoru, že európsky občania by mali chápať, čo znamená táto pridaná hodnota a mali by chápať, aké hodnoty chceme chrániť. Ale zároveň nesmieme v tejto súvislosti e, vzbudzovať nejaké veľké očakávania. Sú tu určité body, ktoré bude nevyhnutné objasniť v budúcnosti. To je vzťah medzi súdom v Luxembursku a v Štrásburgu. Lebo ten systém dvoch súdov sa v budúcnosti nezmení, ale tento systém dvoch súdov ehm, v okamihu nášho pristúpenia bude znamenať, že bude nevyhnutná reforma. Podľa mňa to pristúpenie môže byť veľmi výhodné vtedy, ak všetky inštitúcie vyvinú potrebné úsilie. Pristúpenie Európskej únie k dohovoru o ľudských právach je niečo jedinečné, ale toto nie je vlastne sa to nedieje vôbec s pochybnením toho, čo sme doteraz vykonali v oblasti ľudských práv. To nie, ale to, čo vykonáme v budúcnosti, musí posilniť to, čo sme dosiahli v oblasti ľudských práv, takže dostávame k tomu, čo tu bude ešte nové. Ďakujem pekne. A teraz vystúpia rečníci v mene politických skupín a na úvod vystúpi pani Andrikene na dve minúty v mene EPP. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pani komisárka, Konferencia, ktorá sa bude zaoberať Medzinárodným trestným súdom, je skutočne nevyhnutná. To je nevyhnutné pre e, vývoj samotného súdu. Táto konferencia o preskúmaní je veľmi dobrou príležitosťou pre účastníkov, aby sa zamysleli nad nedostatkami Medzinárodného trestného súdu. Chcela by som spomínuť viaceré veci, ktoré sú dôležité, boli na programe delegácie ktorá tam bude. Ide o to, aby sme vedeli, aké je stanovisko transatlantických partnerov, ktoré sa týka Medzinárodného trestného súdu. Je to nedostatočná spolupráca zo strany ICC. Tento súd je veľmi dôležitý, ale keď nemáme spoluprácu, tak to znižuje relevantnosť tohoto súdu. Preto by bolo dobré, keby naši americkí partnery sa vyjadrili jasnejšie, aké je ich stanovisko a či teda podporujú tento súd. Chcela by som apelovať na Európsku úniu, aby sa zamyslela nad revíziou článkov 124, ako aj o dočasné ustanovenie rímskej zmluvy, ktoré hovoria o tom, že by občania členských štátov nemuseli spadať pod jurisdikciu tohoto súdu v období 7 rokov ratifikácie e, tohoto štatútu. To je určitá, určitá medzera, ktorá by sa mala odstrániť. Chcela by som zdôrazniť, že Európska únia by sa mala snažiť dosiahnuť čo najširšiu ratifikáciu a, a implementáciu e, rímskeho štatútu. Toto bude dôležité aj pri rokovaniach aj o rozširovaní. Ďalej pri rokovaniach s Ruskom by sme toto mali na programe. Predovšetkým, keď si uvedomíme skutočnosti, v súčasnosti rokujeme o modalitách partnerskej dohody s našim ruským partnerom. Ďakujem pekne. Grazie. Per il gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici Europei, l'onorevole... Za socialistov a demokratov, pani Serakiani na 1,5 minútu. Ďakujeme pani predsednička za slovo a spravodajcom za vynikajúcu odvedenú prácu k téme pristúpenia Európskej únie k Medzinárodnému trestnému dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Je to veľká hodnota pre občanov. Budú môcť obhajovať svoje práva. Občania musia mať právo obhájiť sa. Je to zásadné vo všetkých krajinách, ktoré sú stranami tohto dohovoru. a majú mať právo vysvetliť situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Treba zabezpečiť, aby bolo možné vymieňať si názory medzi parlamentom, radou, Občania musia vedieť, aké sú ich práva a preto je zásadne dôležité, aby Rada Európy, aby Európska únia súčinnosti načrtli usmernenia implikácií rozhodnutí. Ďakujem za liberálov. Pán Dav na minútu a pol. Pristúpenie Európskej únie k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sme očakávali už dlhý čas. Je to zásadný kúsok skladačky a obraz, ktorý sa na skladačke objaví, keď bude poskladaná, je obrazom nového režimu, ktorý posilňuje súd, súdna zložka. Ako externý dohľad nad súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Je to nevyhnutné opatrenie a záväzné opatrenie, ktoré tu prijímame a signalizuje veľmi dôležitý konsenzus špecificky pre Britov, ktorí vítajú prístup Rady Európy i pre federalistov, medzi ktorých sa rátam aj ja, ktorým je bližší nadnárodný prístup. Takýto dvojaký twinningový prístup je vhodný práve v čase keď máme koaličnú vládu, keď britskí liberálni demokrati a konzervatívci sa dohodli na koalícii. Ďakujem za slovo. Grazie per il gruppo Verde Alleanza Libera Europea, l'onorevole Ďakujem pekne. Teraz za zelených, ale dostáva slovo pani Lobiler na dve minúty. Schválenie rímskeho štatútu a zriadenie Medzinárodného trestného súdu je naozaj veľkým úspechom. Máme tu viacero dôkazov. Rozhodujúce však je to, že je to poprvýkrát v dejinách, kedy je tu možnosť, aby vysokí zástupcovia štátu, či už civilní alebo vojenskí, boli postavení pre zodpovednosť za svoje činy, za zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, ak ich takéto prikázali. Európska únia podporovala E, fungovanie tohto, výbo- tohto súdu naozaj rôznym spôsobom a aj do budúcnosti musí venovať podporu a posilniť podporu tomuto súdu, aby bola chránená jeho nezávislosť. Tá revizná konferencia v Kampale, ktorú máme pred sebou, tak povedať zinventarizuje to, čo fungovalo a čo je potrebné zlepšiť. A už teraz jasne vidíme, že štáty sa na národnej úrovni musia snažiť príjmať takú legislatívu alebo realizovať existujúcu legislatívu naozaj konzekventne, aby tento trestný súd bol podporený. Mnohí ešte váhajú keď ide o vysoko postavené osoby, tieto zajať v prípade, že bol vydaný zatýkač. Už na to poukázala pani komisárka Reding. Často je tu e, strach, e, ktorý e, prekoná pocit, že ten trestný súd si zaslúži podporu. Kampala sa musí, e, alebo Kampalská konferencia sa musí zaoberať e, definíciou e, napadnutia. Rímsky štatút, pracovná skupina v jeho rámci už odviedla. Prípravné práce máme tu text, ktorý sa odráža aj v uznesení Európskeho parlamentu. My vyzývame komisiu a členské štáty, aby sa intenzívne zasadzovali za prijatie tejto definície do štatútu, aby to bolo v kompetencii tiež tohto trestného súdu. Je pritom dôležité dávať pozor na to, aby tu neboli nejaké obmedzenia nezávislosti tohto súdneho dvora. A ešte by som chcela zdôrazniť požiadavku, že je mimoriadne dôležité, aby Európska únia bola naozaj zastúpená špičkami. Ehm, toto je e, dobrý e, signál pre dôležitosť tohto súdneho dvora a je to aj e, dobrý vzor pre ostatné krajiny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo za ECR. Pán Fox na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Moja skupina chce chrániť ľudské práva, ale nie sme presvedčení, že keby Európska únia pristúpila k dohovoru, že by to bolo rozumné, vzhľadom na to, že všetky členské štáty už sú signatármi tohto dohovoru. Aký by to malo prínos, keby Európska únia sa stala tiež signatárom? Mňa by potešilo, keby niekto v tejto snemovni mi to mohol vysvetliť, keby mi mohol dať nejaký praktický príklad toho, ako ľudské práva jedného z mojich voličov by boli lepšie chránené v dôsledku pristúpenia Európskej únie k tomuto dohovoru. Momentálne členské štáty nemusia priamo uplatňovať to, tento dohovor vo svojom domácom práve. Môže mi prosím garancie, že keď Európska únia podpíše tento dohovor, že sa táto situácia nezmení. Ja nechcem, aby britský e, parlament bol podkopávaný, pokiaľ ide o jeho rozhodovanie o ľudských právach. Ja sa obávam, že jedným z motivov za týmto návrhom je posilniť e, status Európskej únie ako medzinárodného hráča. Ja si myslím, že toto je veľmi dobrý dôvod, aby Európska únia nepodpísala tento dohovor, aby sme jej to neumožnili. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dostáva za GUE NGL slovo pán Šolc na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Moja politická skupina víta výslovne pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Ide o veľmi dôležitý nástroj, ten najdôležitejší nástroj na ochranu ľudských práv v Európe a štrasburský súd je mimoriadne dôležitý. Pán kolega Fox možno nevie, že 30 tisíc ťažností prichádza každoročne. Bolo to až 57 tisíc v roku 2009 a 2000 rozsudkov v tomto roku bolo prijatých. Európska únia má síce Európsky súdny dvor, ale ten má iné úlohy než súd pre ľudské práva. Náš súd sa nezaoberá základnými právami a musíme na tomto mieste konštatovať, že Európsky súdny dvor nemal exkluzívnu úlohu, pokiaľ ide o európske základné práva. Rada Európy ja si myslím, že toto je historické prístupenie a, a ja pevne verím, že toto bude pre prospech všetkých občanov Európskej únie. Vznikne priestor dodržiavania ľudských práv kde sa eh, nebude zúčastňovať iba 47 členských štátov, alebo teda signatárskych štátov, ale aj Európska únia. Týmto Európska únia svojim občanom vyšle silný signál o tom, že pokiaľ ide o ľudské práva, že len nehovorí, ale že naozaj je tu aj možnosť tejto požadovať pred súdom, keby to nejaká inštitúcia EÚ porušila. Pokiaľ ide o eh, konkrétne, e, konkrétnu organizáciu prístupového procesu. Tá si istotne vyžiada kreativitu, konštruktívnosť. Isté to bude zložité z právneho aj z technického hľadiska, takže je dôležité, aby sme to riešenia našli. Ďakujem. Grazie per il gruppo Europa. Ďakujem pekne. A teraz dostáva za EFD slovo pán Messerschmidt na minútu. Ďakujem pekne ved at EU tiltræder den europæiske menneskerettighedskonvention. Ďakujem. Keď Európska únia sa stane signatárom Európskeho dohovoru o ľudských právach, tak to bude určite pre prospech všetkých, ktorí boli zamestnaní Európskou úniou a boli prepustení, pretože napríklad podpisovali nesprávne faktúry, falošné, falšované faktúry. Takéto osoby nemajú možnosť využiť žiadne opravné prostriedky, platí tu článok 10 Štrasburského dohovoru. Ja som proti pristúpeniu k tejto, tomuto dohovoru, pretože podľa mňa tie nevýhody prevládajú nad výhodami. Napríklad Európsky súdny dvor v Luxemburgu využije toto pristúpenie na to, aby rozšíril sféru moci Európskej únie v oblasti sociálnej a v ďalších oblastiach. Takto by vstup k dohovoru mohol byť použitý ako ďalší argument, pretože Európska únia by mala určovať toho viac a členské štáty čoraz menej. Napríklad sloboda prejavu a ďalšie slobody by nemali byť organizované členskými štátmi, ale určované na európskej úrovni a to podľa nás nie je dobré, malo by to zostať na úrovni členských štátov. Grazie. Eh, la parola all'onorevole Sinclair. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Sinclair v mene nezaradených na dve minúty. Thank you, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Spravodajca vo svojej správe uvádza, že pristúpenie k tomuto dohovoru umožní ochranu občanom pred krokmi Európskej únie. Ja by som skôr bola rada, keby sa moji voliči chránili proti dohovoru o ľudských právach. Samozrejme, že vo Veľkej Británii sme v roku 1998 prijali tento dohovor, uplatňujú ho naše súdy. V manifeste novej vlády sa hovorilo, že e, tento e, zákon, ktorý to urobil, e, že ho odstrania, ale podľa Lisabonskej zmluvy to zrejme nebude úplne možné. To mi pripomína Georgia Orwella. A iste viete, že niektorí ľudia sú rovnejší než rovní, pokiaľ ide o ľudské práva. My máme eh, problémy s pristahovalcami, eh, ktorí neustále narúšajú eh, pokoj a poriadok a nevieme sa proti tomu postaviť. Máme tu dohovor o ľudských eh, právach, pretože tieto osoby sú chránené. Týmto dohovorom majú prioritu vo vzdelávaní, v eh, zdravotníctve a toto ide na úkor našich daných poplatníkov. My sme sa obratili na ministerstvo eh, spravodlivosti a nedá sa to nejako riešiť. Ja si myslím, že dohovor o ľudských právach už je dosť na škodu našim voličom. voličom spôsobuje dezintegráciu na našom území. Pozrite sa na znižovanie hodnoty e, jednotlivých nehnuteľností, poďte sa na tie osobitné práva, e, ktoré títo kočovníci e, majú, kde žijú, akým spôsobom ohrozujú bezpečnosť a poriadok sú tu kriminálne aktivity, ktoré sú často spojené s ich výskytom na určitom území. Toto sú samozrejme iba malé tragédie. Samozrejme, že Európska únia je obrovský politický projekt v porovnaní s týmto, ale prosím, uvedome si, že keď zvyšíme práva jednej skupiny občanov, zároveň často degradujeme práva ostatných a Európsky dohovor o ľudských právach viedol k degradácii práv mojich voličov. Kto rozhodne o tom, kto je špeciálny a kto nemáme vo Veľkej Británii novú vládu, ktorá prišla už tými prísľubmi v tejto oblasti v mene demokracie. By bolo dobré, keď bude to sluby aj splnili. Ďakujem. Grazie, diamo ora la parola. Ďakujem pekne. A teraz chcela by som povedať všetkým rečím, ktorí vystúpia, aby dodržali stanovený čas. A teraz má slovo na dve minúty pán Mendes de Vigo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pred 23 rokmi som mal to šťastie, že som zažil, ako sa podpísala dôležitá dohoda pred... Eh, bol tam Jacques Delors, pán Orecha a spomínam si, ako sa pýtali Heinricha Heineho, kde chcete najradšej zomrieť? Povedal, že najradšej v Británii. lebo tí zaostávajú 20 rokov. Možno je to teraz viac ako 20 a pán Duff asi bude vedieť k tomu niečo povedať. Naša politická skupina EPP je za tento, toto pristúpenie už roky sme za a práve preto si myslíme, že môžeme uvítať správu pána Chauregiho. Je to prvá jeho správa, určite nie posledná. Pevne verím, že takýmto spôsobom budú garantovať práva občanov, lebo naši občania dostanú lepšie záruky toho, že právne akty EÚ budú musieť zodpovedať e, tomu zoznamu, ktorý sa týka ľudských práv. Tento dohovor je veľmi dôležitý, majú ratifikovať členské štáty a Európska únia nie je štát alebo superštát, nie je to medzinárodná organizácia. To znamená, že medzinárodná organizácia, aby sa podriedila niečomu, čo vytvorili štáty, to je samozrejme veľmi zložitá situácia. Pani Gál určite sa ešte bude zaoberať konkrétnymi otázkami, a problémami, ale čo sa týka pani Reding a rady, ja by som chcel iba na vás apelovať, aby ste udelili mandát komisii čo najrychlejšie, bolo možné pristúpiť, aby Európska únia skutočne pristúpila tomuto dohovoru. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán López Aguilar na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka a ja sa pripájam k gratuláciám spravodajcovi Ramonovi Chauregimu, ako aj ďalším, ktorí spolupracujú na tejto správe. Tu by som chcel zdôrazniť, že v tomto roku sa zaoberáme hospodárskou finančnou krízou a tu by som chcel povedať, že únia sa netýka meny alebo ekonomiky, ale je tu jednoducho pre občanov. To znamená, že táto charta e, základných ľudských práv. To je veľmi dôležité pre Európsku úniu. Toto obsahuje samozrejme aj určité hospodárske práva. Máme to článok 6 zmluvy Európskej únie. Táto umožňuje toto pristúpenie a žiadnym spôsobom to neomedzuje nejako základné práva. Lebo keďže ste občanmi E, týchto členských štátov, vaše práva sa posilnia a nie zoslabia. To znamená, že takýmto spôsobom ste všetci účastníkmi a, a ste vlastne podriadení tomuto spoločnému rámcu. Ja by som chcel povedať, že skutočne sme sa pri našej práci zaoberali všetkými typmi problémov. Pre všetkým, keď išlo o to, aby sme garantovali práva našich občanov. Čo sa týka Európskeho súdneho dvoru, dvora, my sme ho navštívili, navštívili sme Európsky súd pre ľudské práva, to bola veľmi zaujímavá návšteva. Potom na 23. júna sme zvolali tretiu konferenciu, Všetci významní aktéry sa toho budú zúčastňovať, to znamená, že budú nastúpené obidva súdne dvory, aby sme spoločne mohli zabezpečiť to, aby práva našich občanov boli garantované v plnej miere. Bol jeden britský právnik, ktorý napísal, že neexistujú žiadne práva bez súdnych zárok. a neexistujú žiadne súdne záruky bez súdcov. To znamená, že ani Európa bez občanov nemôže existovať. A neexistujú žiadni občania, ktorým nie je jasné, že to, to čo sa vybudovalo v, Európskej, to, v Európe, to nás posilňovalo, naše hodnoty a že my sme tu vlastne súčasťou tohoto diela. Ďakujem pekne a teraz vystúpi pani Šáke. Ďakujem pekne. Čo sa týka Medzinárodného trestného súdu a rímskeho štatútu, toto je veľmi dôležité aj z hľadiska medzinárodného práva. Keď členské štáty budú ratifikovať rímske štáty, štáty, môžeme sa dostať do ďalšej fáze, kde budeme vnímať na reagovať na našu zodpovednosť v oblasti ľudských práv. Dôležité je toto hodnotiť samozrejme kriticky. Ehm, Medzinárodný trestný súd je dôležitá inštitúcia, ktorá môže zabezpečiť to, že tieto hodnoty nie sú iba európske, ale univerzálne. Ako povedala e, komisárka e, Reding, je to veľmi dôležitá inštitúcia. To znamená, že EÚ a členské štáty musia podporovať tento súd a musia e, zabezpečiť fungovanie tým, že sa vytvorí úsmernenie je úlohou tohoto súdu vyšetrovať a trestať tých, ktorí porušujú ľudské práva a porušujú ľudskosť. My sme sa rozhodli, že budeme mať spoločnú európsku zahraničnú politiku, preto je dôležité prístup k rímskému štátu, to je dôležité vo vzťahu k globálnym hráčom, ako je Čína, USA, India a dôležité aj voči krajinám, ktoré možno pristúpiť Európskej únie, Turecko. Dôležité je jednať s našimi partnermi a zapojiť ich do celého procesu. Ja ako Európanka by som chcela ubezpečiť našich občanov, že toto je veľmi dôležité. Európska únia musí spolupracovať s USA a s Tureckom, aby sme e, zastavili beztrestnosť v Iráne. Vláda e, hrozuje svojich občanov každý, každý deň a systematicky musíme pracovať na skutočnej globalizácii ľudských práv a právneho štátu a Medzinárodný trestný súd je v tejto oblasti veľmi dôležitý. To znamená, že je dôležité, aby podpora pre tento súd bola globálna. Európsky parlament pracoval konštruktívne na tejto téme. Ďakujem pekne. Colleghi, vi prego di rispettare il tempo di parola, altrimenti non ci sarà poi il tempo per il catch. Poprosím všetkých rečníkov, držiavali stanovený čas, potom nebude čas pre spontánnych rečníkov. Teraz má slovo pán Hefner. Ďakujem pekne, pani predsednička. To, na čom tu dnes pracujeme, je rozširovanie práva na supranárodnej úrovni. A to, ako je to dôležité, to vidíme na tom príklade, keď si pozrieme prípady porušovanie ľudských práv v mojej vlastnej krajine v histórii. Lebo skutočne to bolo tak, že Nemci vykonali strašné zločiny a to nekonali tým, že by porušovali zákony, ale práve naopak, že vytvorili zákony tak, že nepravo sa stalo právom, napríklad vraždy komunistov, homosexuálov, kresťanov, židov a tak ďalej. Toto sa stalo tak povediať správnou povinnosťou. Keď takíto ľudia, ktorí to nakaz, nak, prikázali, potom povedia, že vlastne konali iba v súlade s tamojším právom a preto nemôžu byť trestaní, tak to poukazuje na to, aké je vlastne slabé právo a aj ľudskosť. Preto to, čo sme teraz spravili prostredníctvom Medzinárodného trestného súdu, je významný pokrok, lebo všetci takíto ľudia budú v budúcnosti vedieť, že existuje e, súdca mimo národného práva a budú musieť žiť s tým, že budú brať zodpovednosť počas celého ich života. To je veľmi dôležité, to je také niečo ako pristúpenie Európskej únie k e, Európskemu dohovoru o ľudských právach viac času nemám, ale som veľmi rád, že dnes sme mohli o tomto diskutovať a chcem sa poďakovať pre všetkým spravodajcovi Cháregimu za výbornú správu. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Tanok na jednu minútu. Vážená pani predsednička, britskí konzervatívci, strana odkiaľ som, pre tých z vás, čo to nevedia, som konzervatívec, vyjadrila vážne obavy z toho, keď bude fungovať Medzinárodný trestný súd a bude mať jurisprudenciu medzinárodnú. Čo sa týka rímskeho štatútu v oblasti zločinov proti ľudskosti a genocíde, 10. výročie tohto štatútu, kedy vstúpil do platnosti, nám poskytuje šancu, aby sme jasne vyhodnotili úlohu Medzinárodného trestného súdu. Podľa mňa tento súd má svoj kredit a napriek tomu iba tie najzávažnejšie zločiny sa podarilo vyriešiť. Myslím si, že súd by mal viac dbať na svoju nestrannosť, pretože isté politicky motivované prípady sa jednoducho pre tento súd nedostali a toto je jednou z najväčších obáv našich amerických spojencov. Pred, pred, pod predchádzajúcou lebristickou vládou a možno teraz pod koaličnou vládou sa to zmení, pretože teraz máme šancu opätovne si s Medzinárodným trestným súdom preskúmať, čo sa naozaj stalo. A možno v Kápale si preberieme oblasti, ktoré sme spoločne zodpovední. V Británii sa ozývajú hlasy, že máme spoločné medzinárodné záujmy a trestný súd by na ne mal prihliadať. Za istých okolností Medzinárodný trestný súd by mohol hrať konštruktívnu úlohu a mohol by ukončiť beztrestnosť diktátorov. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Slovo má pán Veržia na minútu a pol. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pani komisárka, minister, kolegovia poslanci a poslankyne, Rada by som hovorila o dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobod. Ďakujem spravodajcovi za kvalitne odvedenú prácu a za fakt, že zapracoval mnohé námety Rad by, rada by som spôsobila dve body, ktoré sú podľa mňa dôležité. Externá kontrola Európskej únie a extrateritorialita dohovoru, teda aplikabilita, aplikovateľnosť na EU legislatívu, dokonca aj na takú unijnú legislatívu, ktorá je mimo jej územia. Myslím si, že toto rozhodnutie je oveľa dôležitejšie e, než možno samotný dohovor, pretože všetky protokoly, všetky e, dodatky sú v súlade so základnou chartou ľudských práv. Myslím si, že všetky právne nástroje v rámci dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd musia fungovať v súčinnosti. Teraz niečo k Medzinárodnému trestnému súdu. Vyjadrím dve želania. Rada by som, aby Únia bola vehementná v oblasti ochrany práv obetí a ich právneho zastúpenia. To znamená ad hoc priraďovanie právnikov a odborníkov jednotlivým obetiam. Myslím si, že by sme mali vložiť eh, svoju energiu pre, do zabezpečenia toho, aby členské štáty prijali fakt, že Medzinárodný trestný súd to vždy nepodporuje, čo ľutujem, a Spojené štáty takisto neveľmi súhlasným pohľadom pozerajú na súčasnú históriu Medzinárodného trestného súdu. Ďakujem. Slovo má pán Brons na dve minúty. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ak Únia pristúpi k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, bude potom dohovor súčasťou legislatívy EÚ, tak ako sa to stalo s dokumentami iných organizácií, napríklad ex, stanú sa externým štandardom alebo porovnávacím pravidlom. Európsky súd v Luxemburgu bude teda mať jurisdikciu nad dvoma dokumentami, ktoré si môžu protirečiť. Charta na jednej strane a dohovor na strane druhej. Ja som sa pýtal niekoľkých odborníkov v AFKu a LIBE, čo sa stane, ak budú si protirečiť tieto alebo dva, dve časti toho istého dokumentu, alebo dve časti dvoch rôznych dokumentov. Čo bude mať prioritu? Čo bude nadradené? Myslím si, že väčšiu ten dokument, ktorý zaručuje viac slobod, bude mať prioritu nad tým, čo zaručuje menej slobod. Lenže potom strany, ktoré budú súčasťou istej žaloby, budú musieť formulovať svoju žalobu tak, že budú prihliadať na viaceré práva, napríklad právo na vyjadrenie sa, právo na vykonávanie svojho náboženstva alebo ešte ďalšie právo. Je to plne eh, ilustrovateľné na prípade dánskeho karikaturistu a naozaj nebude jasné, do akej kategórie jeho prípad spadá. Myslím si, že by sme to mali všetci eh, si lepšie preštudovať a pochopiť, pretože si myslím, že bude mo- možno ohrozená na no, sloboda prejavu. Hovoríme tu o dvoch rozličných kategóriách práv, politické práva a sloboda vyjadrovania na jednej strane a prenasledovanie zo strany štátov. A na druhej strane právo nebyť urazený kritikou. Právo nebyť urazený kritikou ako keby nadobúdalo väčšiu váhu než verejný záujem. Napríklad obmedzenia slobody prejavu sú dôležitejšie ako obmedzenie násilia? Myslím si, že takéto intervencie by sa mali lepšie preskúmať. Ďakujem. Grazie. La parola all'onorevole Giannaku per... Ďakujem. A slovo má na dve minúty pán Giannataku. Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajcom a blahoželám pánu Ramonovi Charegimu, Charegimu za výbornú spoluprácu. A ďakujem aj komisii za spoluprácu. Kolegovia, čo sa týka pristúpeniu Európskej únie k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a k otázke jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu, je faktom, že máme novú právnu osobu v Európskej únii, pretože vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Mnoho ľudí si kladie otázku, keďže sme už prijali chartu o ochrane ľudských práv, prečo musíme pristupovať aj k dohovoru o ochrane ľudských práv. Keď máme Štrasburský súd pre ľudské práva, prečo ďalší súd? Štrasburský súd pre ľudské práva má širšie možnosti, ktoré zakotujú sú zakotvené v charte základných ľudských práv. To už spomenula aj pani komisárka Redingová, aj zastupcovia rady. Istým spôsobom to vytvára zvláštnu konšteláciu, pretože Krajiny, ktoré sú členmi Rady Európy, si môžu klasť otázku, či to neskomplikuje celkovo veci namiesto toho, aby ich zjednodušilo. V správe sa zdôrazňuje, že žaloby medzi jednotlivými štátmi nie sú prípustné. A ani jeden súd nemá vyššiu právomoc ako druhý súd. A preto Únia, ktorá má ešte aj Luxemburský súd, pristúpením k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod urobila dôležitý krok vpred, ale zároveň sme podpísali ešte ďalšie dodatkové protokoly, ktoré umožňujú napríklad Európskemu parlamentu aktívne sa zapojiť do rokovaní a prispieť prostredníctvom parlamentného zhromaždenia Rady Európy napríklad k vymenovaniu sudcov. Ďakujem. Slovo má pán Hovit na minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička. Som rád, že predsedám ďalšej konferencii, ktorá sa bude zaoberať Medzinárodným trestného súdu a kde sa bude oslavovať jeho príspevok k boju za spravodlivosť a proti beztrestnosti. Myslím si, že Európska únia by mala byť odhodlaná v rámci spoločnej politiky pracovať smerom k tomu, aby jurisdikcie boli jasne nastavené, aby mali obete lepší prístup k právu, mali by sme pripustiť, že 15, 20, 15 z krajín vo svete sú naše členské štáty EÚ, ale s pokorou by sme mali pripustiť aj to, že oblasť spravodlivosti je podfinancovaná a že národné kontaktné body e, nefungujú poriadne a toto nám predpisuje charta univerzálna jurisdikcia znamená, že sa univerzálne budú aplikovať práva doma. Jedno z prvých rozhodnutí novej koaličnej vlády v Británii bolo zvolať konferenciu, ktorá sa bude zaoberať otázkami jurisdikcie v prípade, že sa bude, e, že príde k agresii, e, násiliu a k zbraniam použitých v internom konflikte alebo agresia, ktorá bude použitá voči inému štátu. Existuje tu niečo podobné ako tribunál v Tokiu na konci druhej svetovej vojny, lenže nemalo by sa to zneužívať v 21. storočí na trestanie alebo vyhlasovanie z tých zločinov na vojnové zločiny. Keď sa použijú guľky dam-dam alebo jedovatý plyn, neviem, ako budeme klasifikovať takéto zločiny. Keď eh, Saddam Hussein chcel demonstrovať v Gaze šrapnelmi a inými zbraňami svoje ciele, mo- nemusel sa obávať toho, že bude hnaný pre medzinárodnú spravodlivosť, pretože nebol, tak, nebolo ustanovizne, pred ktorú by ho mohli predvolať. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Görens na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pôvodne tento dohovor alebo tento súd vznikol na to, aby zločinci, ktorí spáchali genocídu, vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti, aby títo boli postavení pred spravodlivosť. Dlho sme na ne čakali a je teda vlastne e, možné, že mnohí mali očakávania aj preventívneho účinku tohto súdu. Zločinci mali byť teda odsudení, Kambodža, Rwanda, Darfur a toto malo potom odstrašiť ďalších tyranov a diktátorov od podobných aktivít. Aby teda vlastne tá myšlienka alebo predstava beztrestnosti bola absolútne vykoristená. Je ťažké povedať, čo sa tento cieľ dosiahol a do akej miery mňa by zaujímalo. Poprosím komisiu, aby mi povedala, či prezident Omar El-Bashir či zatýkač proti nemu je skôr súčasťou riešenia alebo súčasťou problému. Ja pevne verím, že riešenia. Mňa by zaujímalo, ako sa z toho môžeme ponaučiť. A ešte ďalšia otázka. Zamýšľa komisia na základe skúseností z minulosti navrhnúť v kampale nejaké návrhy, návrhy, ktoré by viedli tým smerom, že by sa pozmenili texty, ktoré predstavujú právny základ tohto súdneho dvora? Ďakujem pekne. Teraz dosláva slovo pán Šimanský. Na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, pristúpenie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv Um, je fajn, ale musíme sa vyhnúť veľkým rizikám. Sú tu rizika napríklad uh, vzájomnej konkurencie medzi uh, súdnymi dvormi, tým štrasburským a tým luxemburským. Ďalej tu máme uh, dva dokumenty, ktoré právo bude mať precedens, mať prednosť. Toto bude veľmi ťažké vysvetliť našim občanom, ktorý súd bude kompetentný, aké právo sa bude uplatňovať, takže môžu byť obrovské konflikty, pokiaľ ide o príslušný súd a príslušné právo. Pristúpenie Európskej únie k tomuto dohovoru by e, tiež mohlo podkopať ústavnoprávne tradície členských štátov, e, pokiaľ ide o pravidla legislatívy v členských štátoch. Takže by sme nemali napríklad obchádzať záväzný protokol Lisabonskej e, zmluvy, ktorý umožňuje opt-out z charty základných práv pre Veľkú Britániu a Polsko. Grazie, la parola. Ďakujem pekne.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 tému a nehovoríme o témach ako napríklad záplavy v Maďarsku a na iných miestach. Tam e, sú tisíce občanov ohrození, my by sme ich mali ubezpečiť, a mali by sme preukázať solidaritu a my pevne veríme, že tieto záplavy e, čo možno najskôr skončia rád by som požiadal kompetentných v Európskej únii, aby pomohli pomoc, podporu obetiam. Je tu niekoľko desiatok miest v Severnom Maďarsku, ktoré sú zaplavené. Naozaj tu boli obrovské prívalové dažde, ktoré spôsobili obrovské škody na mnohých územiach poslanci tu dôverujú ľudským právam, chcú, aby sa dodržiavali na najvyššej úrovni. Áno, na tom sa zhodneme. A to vyplýva aj z tejto správy o pristúpení e, Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Nesmieme sa iba podraďovať e, USA, my sme predsa suverénne štáty, ktoré sa suverénne rozhodli e, pristúpiť k tejto dohode. A toto je určité symbolické rozhodnutie, ktoré teraz musíme prijať. A teraz má slovo na dve minúty pán poslanec Kasiny. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážený pán predseda rady, pani komisárka, toto pristúpenie je signálom určitej, určitej zrelosti, určitej určitého posolstva, že Európska únia chce brániť ľudské práva. Máme určitú históriu každý za sebou, pristúpili sme niekedy k tomuto dohovoru pre ľudské práva a to je všetko v súlade s tými našimi zásadami, v súlade s ústavou jednotlivých štátov. Je to teda v súlade s európskym právnym poriadkom. Aj napriek tomu to má ale aj silnú, silnú symbolickú hodnotu. Sú tu určité právne pravidlá a vieme, že keď je o implementáciu, nie je to vždy jednoduché, lebo ono je to všetko prepojené s inštitucionálnymi aspektami a ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi, ako aj výboru AFKO sa podarilo schváliť tento dokument. My sme s ním spokojní, to musím povedať. A sú tam určité zaujímavé aspekty. Nechcem opakovať to, čo vravela už komisárka, ako aj predseda rady. Bola tu otázka, ktorá sa týkala toho, do akej miery budú vlastne zastúpení členovia Európskeho parlamentu v parlamentu Zhromaždnej rady Európy, keď pôjde o vymenovanie súdcov. A tu musím povedať, že toto je otázka, ktorá sa týka aj toho, že aký máme vzťah napríklad k tým obyvateľstvu štátov, ktoré sú zastúpené v Rade Európy, ako sme, ako sme, aký máme vzťah k štátom Európskej únie. Takže nemali by sme podľa mňa tam mať viac ako 18 a menej ako dvoch zástupcov. To som chcel povedať na tomto mieste. Pani predsednička, dostávam sa k záveru. Ešte je tu jeden problém, ktorý je tak povedať nevyriešený a ten sa týka vzťahov medzi jednotlivými súdnymi dvormi a je to aj problém európskeho ducha. My sme Európska únia, máme tu článok 2, kde sme potvrdili, aká je naša výstavba, o čo sa opierame, že sa opierame o ľudské práva a ich ochranu, takže nie sme ide vzduchoprázdne, toto musíme potvrdiť. Toto sú kritéria, ktorými sa my riadime a ináč musím povedať, že zdieľam to, čo bolo uvedené v tejto správe. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Kopa. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska únia je samozrejme bola zapojená do, vytvo- do vytvárania Medzinárodného trestného súdu a pevne verím, že tá konferencia v Kampale eh, bude znamenať významný krok vpred k realizáciu tohoto súdu. Medzinárodné spoločenstvo by toto malo podporovať, malo by posilniť eh, nezávislosť a účinnosť eh, tohoto medzinárodného súdu. V rámci tejto konferencie o preskúmaní sa predložili viaceré návrhy. Najdôležitejšie sú tí, ktoré sa týkajú voj, e, vojnových zločinov. Jedna vec nám musí byť jasná, že Európsky parlament chce poukázať na to, že tieto odsudenia hodné zločiny nesmú byť netrestané. My chceme mať jasnosť v súdnictve a chceme, aby viac štátov z medzinárodného spoločenstva sa pripojili tejto myšlienke, aby bezstretnosť sa skončila. Čo sa týka vojnových zločinov, im musí byť jasné, že budú braní na zodpovednosť za svoje činy. To znamená, že budú trestaní a môže to viesť odstrašujúcemu efektu. Samozrejme, ale dôležité je myslieť aj na zmierenie po krvavých zrážkach. Takže tento medzinárodný trestný súd je veľmi dôležitý a pevne veríme, že čo sa týka konferencie v Kampale, dosiahnu sa dobré výsledky. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Kačmárek na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pani komisárka, dámy a páni. Táto konferencia o preskúmaní Medzinárodného trestného súdu bude dobrá príležitosť na to, aby sme chránili a prezentovali naše hodnoty. Ja si myslím, že Zločinci musia byť potrestaní a preto je dôležité, aby táto konferencia sa uskutočnila práve v Afrike, lebo tam je množstvo zločinov, ktoré sa budú riešiť. Týka sa to Konga, Kenie, Sudánu, a ako aj ďalších afrických štátov. To znamená, že bezstretnosť tých, ktorí e, sa dopustili zločinov voči ľudkosti, to je niečo, čo si musíme skoncovať. A úloha Medzinárodného trestného súdu v tejto oblasti je kľúčová. To znamená, že by sme mali pred 70 rokmi tento súd, možno, že katinská masakra by sa nebola udiela. to medzinárodný trestný súd by mohol pôsobiť tak, že by to odstrašil. Takže e, tento súd môže zohrávať dôležitú úlohu, môže stíhať vojnových zločincov a zločincov voči ľudskosti a dôležité je, aby ostatné štáty pristúpili aj k rímskému štatútu Dôležité je, aby sme spolupracovali v tejto oblasti. No a rímsky štatút eh, by mal aj naďalej fungovať týmto spôsobom. Eh, ďakujem veľmi pekne. Slovo teraz dostáva eh, pani Gomieš. Gomieš na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Máme dôležité body programu, ako napríklad trestné činy agresivity a genocídy. Ale Bešíra musíme skutočne súdiť, musíme postaviť pred súd. No a zločiny v Darfúre tiež byť postavené pred e, súd a, a hlava štátu, hlava Sudánu bola tiež postavená e, pred, pred súd. No a pozorovatelia v, počas volieb v Sudáne tvrdili, že ich priebeh nezodpovedal medzinárodným štandardom a normám. Takže skutočne musíme jasne požiadať o a vyzvať spravodlivosti. Al-Bashir musí byť postavený pred súd. To bude jasný signál na zastavenie ostatných diktátorov a ich agresivity proti svojim občanom. A ak nebudeme pozorní, tak dosiahneme opak. Ďakujem veľmi pekne. A slovo teraz dostáva pani Makovej na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. A ja budem hovoriť o vstupe Európskej únie k Európskemu dohovoru pre ľudské práva. Budem hovoriť ako právnik. Ja by som chcela upozorniť na úlohu súdneho dvora pri Eh, príprave na vstup Európskej únie k dohovoru. Eh, hlavne čo sa týka požiadavky Európskeho dohovoru pre ľudské práva, že žiadateľ eh, musí využiť všetky domáce prvky a nápravné opatrenia predtým, než príde pred Európsky súdny dvor. No a to je proces, kedy Európsky súdny dvor v každom prípade dostáva možnosť rozhodovať No a ja hlavne myslím na prípady, kedy členské štáty aplikujú právo Európskej únie a jednotliví žiadatelia súdia členské štáty po uplatnení európskeho práva súd v Luxemburgu musí dostať poprvé možnosť uplatňovať dohovor v takýchto prípadoch. No a nezabúdajme na to, že súd v Luxembursku v Luxemburgu už dlhé roky aplikuje tento dohovor. Okrem toho by som chcela tiež pripomenúť, že nález Európskeho eh, súdneho dvora eh, v prípade z Airlines proti Irsku, citujem, ochrana základných práv komunitárnym právom môže byť považovaná za ekvivalentnú eh, k systému konvencie, dohovoru. Spolu s mojimi kolegami vítam vstup alebo prístup Európskej únie k dohovoru, ale rovnako žiadam analýzu všetkých postupov, pretože potrebujeme záujmy, ochraňovať záujmy občanov a rovnako zachovávať to a tie postupy, ktoré fungujú správne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva pán Rangel na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. No, ja zdôrazňujem, že skutočne e, je veľká, pre mňa veľká radosť, a rovnako pre celú EPP e a myslím teraz na polsky, e, portugalských členov EPP, keď vidíme, že proces prístupu začal. A proces prístupu Európskej únie k dohovoru. My všetky naše krajiny a Portugalsko by mali pristúpiť k tejto, k tomuto e, dohovoru. My sme tak urobili v roku 71 a zrušili sme trest smrti. No a to je e, v náš prospech. No a vítame, že Európska únia vstúpi. No ale je tu jeden dôležitý fakt a totiž e, Európsky parlament by mal veľmi citlivo vnímať celý proces vstupu a to z technického, politického a právneho hľadiska. Parlament musí byť zapojený do monitoringu všetkého. Ľudské práva sú pre nás dôležité a my sme dôležití pre ľudské práva, takže toto je e, skutočne veľmi dôležité a dôležitý, dôležité konanie pre Európsky parlament. Týka sa to aj mnohých krajín mimo EÚ a preto je len správne, že európsky občania, ktorí nie sú členmi EÚ, ale sú e, členmi e, dohovoru Rady Európy. E, Nájdu no, takéto uplatnenie svojich práv na demokratické úrovni. Ďakujem veľmi pekne. A teraz začneme s postupom Catch the Eye. A na jednu minútu dostáva slovo kolega. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení zastupcové rady a komisie. Ľudské práva a základné slobody nie sú obsiadnuté v členskom štáte, no a preto ale nie sú spochybňované. A preto nie je žiadna, e, žiadna pochybnosť o tom, e, či by Európska únia mala byť nejakým mm, superštátom. Myslím, že vstup Európskej únie e, k dohovoru je pokrok pri E, šírenie individuálnych slobôd. E, prináša to e, pridanú hodnotu a našim cieľom by malo byť vyp- vy v rámci Európskej únie vytvoriť oblasť, kde normy ľudskej slobody budú na najvyššej úrovni v celom svete. Ja nemyslím, že kvôli tomuto prístupu k Európskemu dohovoru o ľudských právach Európska únia stane priestorom slobody. Práve naopak, myslím, že ešte stále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 Chcel by som sa srdečne poďakovať za to, že dnes môžeme hovoriť o tejto téme. Myslím si, že treba pripomínať, že Afrika je kontinentom, kde veľmi často e, dochádza ku genocídám. Európska únia v takejto situácii nemôže zostať pasívne, pasívna a pasívne sa prizerať Našťastie Medzinárodný súdny tribunál zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu pri boji proti týmto zločinom. Zločinci by mali vedieť, že nemôžu len tak beztrestne utiecť a e, práve tu, kde e, hovoríme, že Európska únia v Medzinárodnom súdnom tribunále e, zohráva dôležitú úlohu, podporuje ho a

už e, rok som poslankyňou tohto parlamentu a zvykla som si, e, respektíve na jednu vec si ťažko zvykám, e, že totiž každá rozpráva prebieha podľa rovnakého postupu. Je nás tu takmer 800 a nie viac než 20 či 30 je nás ale prítomných na rozprávach o tom či onom bode tí z nás, ktorí e, e, nenasledujú líniu e, politických skupín pri hlasovaní, ale hlasujú podľa svojho svedomia, keď tí z nás, teda komisii alebo iným hodnostárom kladú otázky, nikdy nedostávame odpovede. Vy, pani komisárka, ste zodpovední za ľudské, zodpovedné za ľudské práva. Dajte nám prosím špecifické odpovede. Moja otázka znie, aká je pridaná hodnota tohoto pristúpenia EÚ k dohovoru o, práv, o ľudských právach, predovšetkým vzhľadom na to, že e, všetky členské krajiny už pristúpili k, dohovor, k dohovoru. Aká je teda pridaná hodnota e, pristúpenia celej EÚ v oblasti ochrany ľudských práv? Bude to znamenať rozvoj v oblasti ľudských práv? Dúfam, že e, urobíte výnimku z pravidel a dáte mi úprimnú odpoveď. Ďakujem. Ďakujem a teraz na minútu pani Matéra. Ďakujem, e, pani predsedajúca, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Pristúpenie e, k tomuto dohovoru je rozhodujúcim krokom pre rast EÚ. Tieto dva e, systémy zabezpečujú ochranu jednotlivcov v rámci našich 27 členských krajín, ale aj mimo ich hraníc. Pomyslíme napríklad na všetky členské krajiny Rady Európy preto by sme nemali túto e, možnosť nechať nevyužitú. Čakali sme na ňu celé roky. Doktríny a rozhodnutia e, pra, súdneho dvora, ale aj z štrasburského tribunálu už po určitý čas e, predchádzali, predbiehali tomuto kroku, respektíve kládli základy pre cezhraničné konanie. Je to svojím spôsobom cezhraničná činnosť a musíme túto možnosť využiť v prospech všetkých občanov aby takto inštitúcia v Štrásburgu mohla byť e, oslovovaná a e, presadzovať e, ochranu občanov. Myslím si, že nezávislosť obidvoch tribunálov zostane nedotknutá. To je v dohovore predsa zakotvené. Chcem poblahoželať k vytvoreniu takejto iniciatívy a myslím si, že spolupráca medzi oboma inštitúciami by mala byť podporovaná, pričom by si tieto napriek tomu zachovávali svoje e, právomoci. Ďakujeme. Dve poznámky. Poprvé, e, články charty a dohovoru majú rovnaké znenie a rovnaký význam. E, články 20, 52 a 53 vôbec nie sú v rozpore. Po druhé, Eh, súdna príslušnosť tohoto tribunálu je supranacionálna. To znamená, keď tu máme rozhodnutie alebo výklad komunitárneho práva, tak tie, sa, keď sa obraciame na tento súdny dvor, tak v prvom rade musíme sa obrátiť na Štrásburg. Rozumiem, že sa tu zamýšľame nad Európou, ale kým niečo vôbec povieme, mali by sme si eh, prečítať eh, zmysluplne predošlé správy. Ďakujeme. Rozprava je týmto pádom uzavretá. A teraz dostane slovo e, pán štátny tajomník, pán López Garrido v mene rady. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Čo sa týka prvého bodu, Európsky dohovor o ľudských právach, tu chcem opäť zablahoželať spravodajcovi aj komisii. Veľmi rýchle predložili návrh e, negociačného mandátu a chcem taktiež e, pochváliť e, poslanca Dafa, ktorý veľmi jasne povedal, že vláda, ktorá konzervatívna vláda e, v Spojenom kráľovstve vlastne sleduje tú istú líniu a podpísanie dohovoru teda podporuje, ale ďalší spoluobčania pána Dafa povedali presný opak. Napríklad e, zástupcovia konzervatívcov a zástupcovia skupiny Sloboda a demokracia v Európskom parlamente sú proti a potom to, čo povedala pani Sinclair a pani Morvaj, to bolo veľmi jasné vystúpenie. Uviedli pochybnosti, na čo podpis tejto, tohto dohovoru. Ale členské krajiny už sú signatármi tohto dohovoru. Pritom e, členské krajiny preniesli niektoré právomoci na Európsku úniu. A EÚ nevykonáva svoje právomoci. Teoreticky by Európska únia mohla podpísať tento dohovor, ale momentálne nemá absolútnu právomoc. Ale členské krajiny preniesli právomoci. Takže nestačí, aby členské krajiny podpísali dohovor, aj EÚ musí pod, podpísať dohovor na to, aby ochrana ľudských práv bola e, zaručená v celej EÚ. Tieto dve skupiny sa jasne prejavili, prejavili ako euroskeptické a nechcú žiadnu nadnárodnú kontrolu. A pritom je to protirečivé, ak chceme kontrolu v EÚ, ak si myslíme, že všetko to, čo robí EÚ, je zlé a že uh, euro Uh, byrokrati robia všetko e, zlé, tak potom je to naozaj protichodné, musia byť ďalšie dôvody mm, súvisiace s ľudskými právami, to by bolo oveľa legitímnejšie, oveľa solidnejšie argumenty by to boli, ale to, čo vy ste tu predniesli ako argumenty, to naozaj neobstojí. Je potrebné rýchlo podpísať tento dohovor. Mm, to je jasné. Pán Mendes de Vigo to povedal. E, komisia sa poponáhlala a ja som si istý, že 4. júna na e, Rade pre vnútro a spravodlivosť bude e, vyrokovaný negociačný mandát. Môžem vás teda ubezpečiť. No a teraz ten Medzinárodný trestný súd. Ja myslím, že je to veľmi dôležitá konferencia o preskúmaní a predsedníctvo, teraz hovorím v mene predsedníctva rady, bude prítomné a tvrdíme, že členské krajiny musia spolupracovať. Je tu zásada doplnkovosti a treba pracovať v tomto duchu a ja súhlasím s niektorými cieľmi, napríklad zavedenie priestupku eh, napadnutia, potom rímsky, e, preskúmanie rímskeho štatútu, predlžiť tú lehotu na 7 rokov na predstúpenie pred súd a povolenie niektorých zbraní v niektorých konfliktoch by taktiež malo byť videné ako vojnový zločin. Mm, predpokladám, že poslanci taktiež budú sledovať túto rozpravu, rozpravu v Kampale počas konferencie. Myslím teda ešte raz, že je to dôležitá symbolická schôdza, ktorá má právnu hodnotu budú schválené aj právne dokumenty a naozaj som rád, že Európsky parlament podnetil túto diskusiu dnes. a sme mali príležitosť zopakovať, aké sú naše spoločné hodnoty a pripomenúť, že keď hovoríme o týchto obetiach, tak hovoríme naozaj o otrasných činoch. Ide tu o boj proti beztrestnosti. Musíme jasne povedať, že v 21. storočí beztrestnosť naozaj nemá svoje miesto. Ďakujem pekne a teraz pani Reding za komisiu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Charta základných práv a dohovor o ľudských právach sú výnimočné dokumenty, sú základom hodnôt, na ktorých my budujeme našu spoločnosť a našu Európsku úniu. A ja si myslím, že sú príliš dôležité a príliš historicky dôležité na to, aby e, boli predmetom nejakých e, politických polemík. A naozaj chcem povedať, že som veľmi pyšná na to, že v tejto chvíli v tejto chvíli budovania EÚ môžeme naozaj ísť vpred a začať implementovať chartu a aj tým, že pristúpime k tomuto dohovoru o ochrane ľudských práv. Keď počúvam vášho spravodajcu, pána eh, Garida, aj spoluautorov, pána Predu a pani Gal, povedali, teda keď počúvam to, čo povedali, tak mi je jasné, že si taktiež uvedomujete, aká je historická úloha, ktorú teraz máme my v rukách. Je to pridaná hodnota pristúpenia. A myslím, že to bolo jasne vysvetlené aj v týchto dokumentoch, aj vo vystúpeniach viacerých poslancov. Členské krajiny všetky podpísali dohovor, ale tak ako práve vysvetlil pán minister, e, preniesli významné právomoci na Európsku úniu. A je teda normálne, že EÚ, keď koná ako únia, bude podliať rovnakej vonkajšej kontrole tohto špecializovaného medzinárodného trestného súdu, tak ako, sa to, e, tak ako to platí pre členské krajiny. Jeden konkrétny prípad mohlo by byť rozhodnutie Európskej komisie proti nejakej firme kvôli konkurenčným pravidlám a to by sa mohlo priamo spochybniť pred súdom v Štrásburgu A pritom dnes je to veľmi zložité. No a bude viacero konkrétnych príkladov. A vy ste ich už uviedli. Pomôže to občanom. Aj preto, a to je nové, preto, pretože budú mať dvojitú e, záruku Európsky súdny dvor v Luxemburgu bude konať na základe charty pre základné práva a tá je záväzná pre všetky členské krajiny. To musí byť povedané jasne raz a navždy. A nechápem, že niekto, kto je priamo zvolený a má mandát, môže spochybňovať práva občanov. Bude lepšie, aby občania mali dvojnásobné práva ako žiadne. Takže tu im poskytujeme dvojnásobné práva a o tom je Európa. Európa je o právach pre občanov a naozaj som pyšná na to, že za týmito právami stojí aj tento parlament. Budeme mať e, teraz dokumenty o právach a občania budú vedieť, že sa môžu obrátiť alebo dovolávať svojich práv pred súdmi. A potom tá otázka, či máme alebo nie pristúpiť k dohovoru o ľudských právach, ja myslím, že to už nie je otázka. Je tu článok 6 zmluvy a ten núti EÚ pristúpiť k Európskemu dohovoru pre ľudské práva. Ja myslím, že o tomto by sme už vôbec nemali diskutovať, pretože jednoducho je to fakt. A taktiež treba vedieť, že toto pristúpenie neovplyvní postavenie členských krajín vo vzťahu s tomuto dohovoru, pokiaľ nebude v hre európske právo. Bude to teda ten individuálny vzťah medzi členskou krajinou a dohovorom ostane nezmenený. Budú dodatočné záruky vo vzťahu s európskym právom. Potom je tu otázka eh, konfliktnej judikatúry a mm, tomu sa treba venovať, treba si to zanalizovať Ehm, a už sa to aj robí a ja e, ďakujem spravodajcovi za to, že myslel aj na túto otázku. Doteraz sme videli, že takéto e, konflikty sú minimálne, pretože dohovor už je súčasťou noriem. A tie zohľadňuje Európsky súdny dvor v Luxembursku už dnes. A Komisia očakáva, že e, judikatúra týchto dvoch súdov e, sa bude navzájom posilňovať a konvergovať v nadchádzajúcich rokoch. Ale teraz tým špecifickejším otázkam, pani predsednička. Čo sa týka sporov, to nie je záležitosť e, ani jedného, ani druhého súdu Zatiaľ e, je to špecifické pre britský systém a ja už som začala hovoriť s britskou vládou, aby začali e, prehodnocovať tento systém, ktorý v niektorých prípadoch, napríklad pri slobode tlače, môže byť e, veľmi škodlivý. Európsky parlament doteraz pod vedením spravodajca odviedol pozitívny, pozitívnu prácu a ja očakávam, že parlament naďalej bude súčasťou tohto bez pochyb zložitého dlhého procesu. A musíme vyriešiť technické otázky a technické otázky sa môžu stať veľmi politickými. Takže naozaj Dúfam, že parlament nás bude naďalej sprevádzať pri tejto ťažkej úlohe. No a čo sa týka vzťahu medzi Európskym parlamentom a parlamentným zhromaždením Rady Európy, e, to ponechávam na národné parlamenty. Ak potrebujete pomocnú ruku, tak vedzte, že vám pomôžem, ale naozaj je to nezávislosť e, národných poslancov. Ja myslím, že nebude problém nájsť e, nejakú spoločnú pôdu. No a čo sa týka Medzinárodného trestného súdu, my sme tu mali e, najvyšších predstaviteľov tohto súdu a ja myslím, že to bol veľmi silný politický signál Európskeho parlamentu. Svedčí to o tom, že Európsky parlament e, berie vážne ľudské práva nielen v Európskej únii, ale aj za hranicami. A myslíme si taktiež, že táto konferencia v Kampale je tá najdôležitejšia, ktorá sa bude, bude venovať medzinárodnej spravodlivosti za posledné ročie a my musíme prispieť. Ja počítam opäť s parlamentom, pretože viem, že poslanci budú prítomní a e, budú aj vystupovať. Vieme, že EU zohráva a naďalej bude zohrávať dôležitú úlohu, pretože bude e, zapracovať výsledky tejto konferencie do svojich politík v oblasti medzinárodnej spravodlivosti, pomoci tretím krajinám, ale hlavne bude na to myslieť pri všetkých ďalších e, e, rokovaniach nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch a budeme hlavne podporovať posilňovanie národných kapacít na to, aby sme posilnili národné súdy, aby boli schopné vyšetrovať a taktiež eh, dohliadať na rešpektovanie rímskeho štát, štatútu. Naša politika v tejto veci je eh, nezmenená, ale máme nový nástroj. A nový nástroj je práve Lisabonská zmluva, ktorá nám dáva uh, možnosť byť eh, konzistentnejší a účinnejší eh, v podpore tohto súdu. Ja tu vidím podporu parlamentu, je to zjavné v uznesení, aj vyplynulo to aj z rozpravy. Eh, podpredseda, podpredsednička naďalej bude podporovať rímsky štatút a jeho preskúmania. Budeme tak robiť aj vo vzťahu s medzinárodnými partnermi. Pani predsednička, ak dovolíte, boli tu ešte veľmi špecifické dve otázky. Na ne ešte stručne zareagujem, aj do, ak dovolíte. Poprvé, <clears throat> či e, zatýkač proti e, prezident, prezidentovi Albaširovi je súčasťou problému alebo riešenia. Komisia toto jasne vidí ako súčasť dlhodobého riešenia, pretože tento zatýkací príkaz svedčí o tom, že so založením tohto súdu sa spravodlivosť stala e, bezprostrednou. Nech ide o kohokoľvek, aj keď ide o hlavu štátu a aj k by tento zatýkač nebol okamžite implementovaný, tak sa nestratí, pretože tento Medzinárodný trestný súd je e, stálym súdom, takže EÚ naďalej bude vyzývať Sudán k plnej spolupráci so súdom. A potom druhá otázka či komisia predloží e, návrhy na kampalskej konferencii. Tu odpoviem záporne, pretože EÚ ako taká nie je e, stranou, zmluvnou stranou zmeny budú vyjednávať členské krajiny, ale budeme e, hrať aktívnu úlohu pri sledovaní tejto konferencii a plne počítame e, s španielským predsedníctvom, bude viesť európske krajiny, aby mohli výrazne prispieť k tejto konferencii. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Teraz dostáva slovo na dve minúty spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa prihlásili o slova, ktorí sa vyjadrili, pretože v podstate všetci sa vyjadrili k, k tejto dohode o vstupe veľmi pozitívne. Hlasovať o nebudeme zajtra. Pani Eremigová, už naozaj je dobré, že spolupracujeme, e, stojíme pred veľmi komplexnými rokoveniami a je veľmi dôležité, aby to parlament veľmi pozorne sledoval. Zodpoviem niektoré otázky a možno objasním niektoré maličkosti. Nejedná sa len o symbolický krok, má to aj právnu, právny význam. No už pýtali ste sa, čo, v čom spočíva tá pridaná hodnota. Už predstavme si napríklad, že je konkurs na post úradníkov Európskej únie a z technických alebo iných eh, mm, hľadisk aspektov sú problémy v Maďarsku. Na koho sa potom obrátia tí maďarskí advokáti a právnici? A keď, eh, by, keď nebude uznané ich právo na rovnosť, tak sa môžu obrátiť eh, na súd v Štrasburgu. To je nová možnosť ako zabezpečovať zásadu rovnosti. Takže je jasné, že sa nejedná len o čisto symbolický akt. Ďalšie dve objasnenia. Poslanci vyjadrili svoje želanie, že v prípade rokovaní nejde len o prístup k dohovoru, ale že sa majú zapracovať aj protokoly, ktoré sú súťažia konvencie. Hlavne, že sa jedná o práva, ktoré uznáva aj Charta základných práv, pretože tým by vznikla rovnocenosť medzi oboma dokumentami. Okrem toho parlament žiada, aby mm, sme hovorili o vstupe Rady Európy, pretože tým by vznikol univerzálny systém na ochranu ľudských práv vrátane